11. Európskeho fondu pri plnom rešpektovaní medziinštitucionálnych postupov. Ďakujem pekne, pani komisárka, dámy a páni. Týmto končíme túto rozpravu. Hlasovať sa bude zajtra o pol dvanástej. Ďalej. Ďalšia správa pána Tyroliena pridruženie zámorských krajín a území k Európskej únii. Dostane slovo spravodajca na 4 minúty. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, súčasné rozhodne, rozhodnutie z roku 2011 uh, eh, uplynie v tomto roku obnovenie tohto e, rámca o pridružení je potrebné, pretože je tu regionálny a medzinárodný e, kontext a ten sa výrazne zmenil. Sú tu globálne obchodné vzťahy, celosvetové výzvy, klimatické zmeny a to sú všetko e, problémy, s ktorými sa tieto krajiny musia vysporiadať. Nede iba o to šíriť európske politiky, ale treba E, sa zamerať na potreby týchto území. Sú tu e, isté e, geografické charakteristiky, z ktorých vyplývajú ťažkosti pre životné prostredie. Treba teda environmentálnu otázku spojiť s otázkou udržateľného rozvoja. Preto je tu ten plán pridružiť tieto krajiny. Takže táto nová dohoda o pridružení už e, bola predmetom zdlhavých príprav. Začalo sa o tom rozmýšľať v roku 2008. Boli aj verejné konzultácie a zverejnená zelená kniha plus oznámenie komisie v roku 2009 a bol podpísaný e, dokument e, členskými krajinami a dotknutými krajinami pred dvoma rokmi. A e, výbor, náš výbor taktiež prispel e, pretože sme vy, zorganizovali vypočutie v septembri. Všeobecne som e, veľmi spokojný s tým, že budúce partnerstvo obsahuje dôležitú, dôležitú zmenu, pretože sa už nehovorí iba o znižovaní chudoby, ale o skutočnom rámci, ktorý by zohľadňoval potreby týchto krajín. Ale niečo treba možno ešte doladiť, aby sme sa naozaj pozerali do budúcnosti. Sú tu štyri prioritné E, návrhy, ale v prvom rade ide o zvýšenie konkurencieschopnosti týchto e, území a krajín. Treba však podporovať e, podnikateľského ducha a inovácie, iba tak sa budú môcť vysporiadať tieto krajiny s výzvami, na ktoré naražajú. Potom udržateľný rozvoj, aj tu by sa dali použiť Eh, európske programy, ktoré sa týkajú eh, podnikov a eh, inovácií. Taktiež by sa dala zlepšiť účasť týchto krajín na jednotlivých programoch, aby sa uľahčil ich prístup k sieťam, ako napríklad Európska sieť, Európskej sieti podnikov a obchodné otázky sú zásadné pre tieto územia, ktoré veľmi závisia od európskych trhov. Európska e, obchodná politika však e, e, nahlodala tarifné výhody a oni teraz priamo konkurujú tretím krajinám s nižšími nákladmi. Komisia taktiež nesachádza dostatočne ďaleko pri pravidlách pôvodu a pritom chce e, uľahčiť prístup na európske trhy podnikom týchto zámorských krajín a území a niektoré ostrovné krajiny, ako napríklad Mauricius a Seychelles, by e, mali mať e, obnovené, zvýhodnené tarifné podmienky, ale to neplatí pre všetky tieto E, zamorské krajiny a územia. A potom otázka zjednodušenia postupov. To by malo uľahčiť uplatňovanie 11. Európskeho rozvojového fondu. Je tu aj e, vykonávacie nariadenia, ale tu sa musia zohľadniť inštitucionálne vzťahy medzi týmito územiami, krajinami a e, členskou krajinou, na ktoré sú napojené aby sa bezpečne využívali prostriedky z tohto Európskeho rozvojového fonda, fondu. A ešte na záver, ak dovolíte, ale asi nie, hovorí rečník. Ďakujem. Teraz vstupujeme do fázy spontánnej rozpravy. Pani Maria Desel. Ďakujem. musíme etablovať spravodlivé podmienky, ktoré podporuje eh, sociálny ekonomický rozvoj pre tie najchudobnejšie oblasti EÚ, najodľahlejšie oblasti. To je e, chválihodná snaha. Toto e, vysiela silný signál solidarity, ktorý predstavuje jeden zo základných princípov EÚ a zároveň odhaľuje tú špecifickosť týchto regiónov. Tým sa posilňuje ich odolnosť, schopnosť presadiť sa a e, zmierňuje tu ich zraniteľnosť voči externalitám. Musíme skutočne eh, prikladať eh, eh, ako si pridanú hodnotu produktom z týchto regiónov. Potrebujeme európsku stratégiu na podporu konkurencie schopnosti v cestovnom ruchu, polnohospodárstve, rybolove e, v týchto regiónoch. Často sa objavuje negatívna diskriminácia zo strany Európskej komisie, pretože sa vytýčil 150-kilometrový e, limit, ktorý sa uplatňuje pri cezhraničnej spolupráci. A je to na škodu veci. Teraz má slovo pán e, Denis Tonga. Chcel by som sa poďakovať spravodajcovi za jeho prácu aj za jeho spoluprácu na správe o rozhodnutí o pridružení zámorských krajín. Bolo to poprvýkrát, keď sa poprvýkrát takto vyjadrila, vyjadril parlament. E, okrem otázky e, vytvorení finan, potrebných finančných prostriedkov pre ZKU s cieľom riešiť e, väčšie výzvy, komisia navrhuje, aby sa v rámci nového rozhodnutia o pridružení krajín, zámorských krajín, riešila táto otázka. Partnerstvo z ZKE sa už netýka iba boja proti chudobe, ale aj zvýšenia regionálnej konkurencieschopnosti ZKU. Ehm, Eh, jednotlivé eh, DG eh, by mali prihliadnúť na to, aby potreby ZKU sa lepšie zohľadnili v príslušných politikách. Ďakujem za pozornosť. Elena Basescu. Ďakujem. Hoci e, nie sú tieto zámorské krajiny a územia formálne súčasťou EÚ, majú osobitný strategický význam. Novší e, strategický rámec partnerstva je preto e, dôležitý pre obidve strany, pretože sa tak zniží zraniteľnosť týchto území. Únia by mala s týmito krajinami spolupracovať a mala by sa zameriavať na sektory, ktoré ktoré generujú ekonomický rast, ako je turizmus a polnospodárstvo. Takisto je potrebné podporiť rybolov v týchto, e, na týchto územiach, najmä pokiaľ ide o boj proti nelegálnemu výlovu. A napokon e, pomoc poskytovaná týmto krajinám by mala zabezpečiť lepšiu integráciu do regionálnych ekonomik k e, prostredstvom podpory spolupráce s inými partnermi. Musí sa to však diať s ohľadom na špecifičnosť a diverzitu týchto oblastí. Komisárka Hedegardová. Vážený členovia pán Tyrolien, ďakujem vám za túto správu a ďakujem aj za to, že ste uvítali návrh komisie. Pri jeho príprave si komisia vypočula návrhy a pripomienky z rôznych strán a tento záverečný text ukazuje odhodlanie komisie pokračovať v úsilí na dosiahnutie hospodárskeho rozvoja. E, rozhodnutie o pridružení zamorských krajín na území je odrazom nielen veľkých výziev, ktorým čelia tieto krajiny a územia, ale aj výrazom uvedomenia si výhod a budúcich príležitostí. Preto tu dochádza k výraznej zmene, na ktorú možno poukázať v porovnaní s rozhodnutím z roku 2001, kde ide o začlenie posilnenie kapitoly o znižovaní rizika e, katastrof. E, chcela by som sa teraz zamerať na niektoré body správy pána Tyrolenia. Pokiaľ ide o otázku konkurencieschopnosti. Jej zvýšenie patrí k základným cieľom vzťahov medzi EÚ a AKT a platí to aj pre všetky aktivity, ktoré prispievajú v rámci tohto rozhodnutia k tomuto cieľu. Namiesto obmedzovania konkurencieschopnosti len na niektoré časti rozhodnutia je to skôr prierezová otázka. E, takisto návrh komisie obsahuje návrhy na e, zaradenie e, AKT do všetkých nástrojov za istých podmienok počítame s aktívnou účasťou AKT v horizontálnych programoch, ale e, rozhodnutie o pridružení zámorských krajín a území nemôže e, zaviesť konkrétne nástroje alebo nariadenia, pretože to by narušilo právny poriadok. Pokiaľ ide obavy vyjadrené európske kým parlamentom v súvislosti s jednoduchými a účinnými pravidlami. E, takéto budú e, vypracované po konzultáciách a budú vyjadrené v nariadení komisie, ktoré sa bude týkať finančnej pomoci poskytovanej v rámci 11. Európskeho rozvojového fondu a programových usmerneniach. Pokiaľ ide o obchod a pravidla pôvodu, návrh komisie predstavuje významný krok k zlepšeniu podmienok pre E, tieto krajiny e, e, tieto pravidlá by mali uľahčiť a zjednodušiť dokazovanie pôvodu a malo by umožniť aj derogácie. A pokiaľ ide o podstatu, tieto nové pravidlá zjednodušujú pravidlá špecifické pre jednotlivé produkty vrátanie produktov rybolovu ehm, aj certifikácia pôvodu registrovanými ehm, vývozcami ehm, umožňuje samocertifikáciu. E, tieto otázky, e, ktoré sa riešia, sa, sa riešia v texte návrhu. Samozrejme, spolupráca môže mať viaceré formy, napríklad výmena informácií, alebo osvedčených postupov, alebo podpora medzinárodných projektov, programov, organizácií týmto cieľom navrhované rozhodnutie zahrňa aj definíciu podmienok a pravidiel na zabezpečenie lepšieho prepojenia finančných nástrojov a partnerstiev. Európska únia by chcela podporovať e, také e, OCT, takéto nástroje, ktoré umožňujú lepšiu spoluprácu. E, v minulosti zámorské územia a krajiny spolupracovali s EU predovšetkým v oblasti e, zdravotníctva a podobne. Vzhľadom na význam spolupráce sa to zachovalo aj v legislatívnom návrhu. Otázky zdravotníctva predovšetkým E, prenosné ochorenia sú takisto dôležité pre zámorské krajiny a územia a preto e, vo všeobecnej e, kapitule o sociálnych otázkach sa hovorí aj o zamestnanosti a sociálnej politike. A najmä pokiaľ ide o zvýšenú úlohu Európskeho parlamentu, s ktorou sa počíta v tejto správe, pripomínam, že členovia Európskeho parlamentu budú zapojení do Eh, každoročného eh, stretnutia medzi predstaviteľmi eh, ZKU a Európskej únie. Ďakujem. Týmto uzatváram rozpravu. Hlasuje sa zajtra o pol dvanastej do poludnia. Ďalšie zasadnutie začína zajtra o pol deviatej, tridsať Program je uverejnený, je k dispozícii na webovej stránke Európskeho parlamentu. Končí.